Okay, colleagues, we'll, we'll, we'll start the meeting. Dobre, kolegyňa kolegovia, začneme toto zasadnutie, to teda v neobvykle neskorú hodinu, takže čím skôr začneme, tým skôr môžete odísť. To sa týka aj personálu, aj tlmočníkov. Takže poprosím vás, aby sme hneď na začiatok zasadnutia prešli bod 1, teda schválenie programu. Ďakujem veľmi pekne, považujem program za schválený. Prejdeme hneď na bod 2. Ako iste viete, budeme dnes hlasovať o stanovisku o minerálnych e, surovinách z konfliktných zón. Ako iste viete, bolo predložených 217 pozmeňovacích návrhov a náš spravodajca, e, pán Vente, vynaložil maximálnu snahu na to, aby dosiahol kompromis medzi politickými skupinami. Ja dúfam, že dôsledkom tejto tvrdej práce jeho a jeho spolupracovníkov a tieňových spravodajcov to dnes bude prebiehať hladko. Je neskoro, ale vidím, že pán Vente chce ešte povedať pred hlasovaním jedno slovo, takže um, môžete. Chcel by som všetkým poďakovať za spoluprácu, osobitne samozrejme spolu, spolu s pravodajcom. Bola to naozaj dl- dlhotrvajúca a náročná spolupráca, ale verím, že dnešné hlasovanie o tomto stanovisku potvrdí naše spoločné úsilie a to, čo sme vypracovali, skončí pozitívnym výsledkom a ešte raz by som chcel srdečne poďakovať všetkým za spoluprácu. Okay, thank, thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než pristúpime k hlasovaniu, by som chcela najprv overiť, že hlasovací systém naozaj funguje, takže E, zahlasujeme teraz, že e, ukončíme toto zasadnutie do 10 minút. Všetci, ktorí sú za, tak hlasujte za. The vote is closed. Hlasovanie skúšobné uzatváram. Zahlasovalo 24 osôb, 21 za, 1 proti a 2 sa zdržali. Takže hlasovací systém funguje, to je hlavné. No ako skupiny ste vedia, máme pred sebou balík kompromisov a potom sú tu ešte návrhy a teda návrhy chcete nevy spravodajcov, so ktorých budeme hlasovať e, v jednom bloku. Takže súhlasia všetci, aby sme hlasovali o týchto pozmeňovacích návrhoch v jednom bloku. Teda to sú tie kompromisné návrhy, ktoré máte v, vo svojich materiáloch. Áno, dobre. Takže budeme hlasovať o kompromise, kompromisoch 1 až 30 orálny, teda pozmeňovací eh, návrh 1, 2, 131, 134, 198 a 208 a všetky ostatné pozmeňovacie návrhy budú tým pádom stiahnuté. Otváram hlasovanie o kompromisnom balíku. Budeme, to, budeme hlasovať elektronicky, takže otváram hlasovanie k balíku. Tak ako som to teraz predčítal, dúfam, že to je všetkým jasné. Zahlasoval každý? Áno. Takže uzatváram hlasovanie. Dobre, výsledok je 23 za, 2 proti, nikto sa nezdržal, takže veľmi blahoželám správodajcovi pánovi Venta. Hlasovali sme, hlasovanie bolo veľmi pozitívne, ďakujem veľmi pekne, takže je to výborný kompromis. Ach, pardon. Musíme hlasovať ešte raz. Ja som, ja som už takmer chcela ísť preč. Samozrejme, musíme hlasovať, ako mi bolo povedané. Hlasovať ešte raz, čiže musíme uh, hlasovať o celom stanovisku v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie teraz. Ešte raz otváram hlasovanie. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. 23 za, 2 proti, nikto sa nezdržal, ten istý výsledok, tá istá väčšina. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne Venta, vám Venta za vynikajúcu prácu na tomto stanovisku. Toto e, stanovisko teraz pôjde do medzivýboru, pardon, do výboru INTE. A ak ešte má niekto niečo do bodu rôzne, tak sa môžete prihlásiť. Ak nie, tak vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj tlmočníkom, bolo to krátke, veľmi efektívne zasadnutie po samozrejme vynikajúcej práci eh, spravodajcu, tenových spravodajcu a sekretariátu. Dobrú noc.